Opäť eh, začíname eh, našu schôdzu, ktorú sme prerušili 27. zápisnica. Eh, texty zo 7. januára je teda k dispozícii všetkým. A teraz k oznámeniam predsedu.